Pani Bauer, uzatváram týmto diskusiu a zajtra o tom budeme hlasovať o 12. hodine na obede. Nasledujúce zasadnutie bude sa konať zajtra 12. marca v strede. Začne sa o 8.30 a do druhej a potom až do polnoci aktuálny program môžete nájsť na web stránke.